jen, vzhľadom na to, že hlasovanie začína 11.30. Body 9, 13 a 14 sú presunuté na budúcu schôdzu nášho výboru, ktorá bude 26. a 27. septembra z toho istého dôvodu. Obmedzíme na niekoľko minút mm, diskusiu o bode 4 a bod 8 VFR pán Gejer požiadal, aby jeho správa, teda bod 6 a 7 sa urobili skôr, nástroj flexibility, takže začneme týmito dvomi správami hneď po hlasovaní. A ak nemáte pripomienky, tak takto e, zmenená zápisnica, pardon, zmenený návrh programu bude schválený. Bod o rokovaní medzi EÚ a britskou vládou o Brexite a budeme rokovať 10. oktobra s našim spravodajcom Verhofštátom a ešte upresním o koľkej. A budú prítomní aj predstavitelia komisie. Dohodli sme sa v, v útorok o rozšírení európsko E, fondu FC a urobíme všetko preto, aby sme tento text finalizovali, aby sme ho čo najskôr odhlasovali na plene, aby mohol vstúpiť do platnosti začiatkom roka 2018 a gratulujeme vášmu spravodajcovi Fernandešovi. Dnes ráno koordinátori, áno, môžete mu zatlieskať. Ce matin, désigné Jens Geyer pour... Hans Geyer mal vypracovať správu o mobilizácii e, fondu Flexibility a koordinátori poverili predsedu, aby vypracoval alebo zadal správu o finančnej E, likvidácie alebo e, vykonávania e, Európskeho spoločenstva pre oceľ a uhlie. A GUE poverilo spravodajcu o aplikáciu finančného nástroja pre externé akcie, priebežnú revíziu aj VFR po roku 2020. To sú informácie, ktoré som vám chcel dať. Zapisnica z 19. 20. júna ju máte k dispozícii. Ak nebudete mať pripomienky, tak budeme ju považovať za schválenú. A teraz ideme k hlasovaniu. A poprosím vás, aby ste si dali vaše elektronické kartičky Ani ja nemám kartičku, hovorí pán predseda. Kto nemá hlasovaciu kartičku? Raz, dva, tri. Teda ja. Žaneli. Bon, le premier vote concerne le... Prvý bod ide o rozhodnutie 18 oddiel 3 k správe Hansa Geira a to elektronicky. Otváram hlasovanie. Le scrutin, tout le monde a voté? Non, il manque un vote. Všetci hlasovali, jeden chyba. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené 23 za, 2 ja proti, 1 sa zdržal. A kto chcel hlasovať za a ktorí nemohli? Raz, dva, tri, štyri. Takže 28. Nous en venons maintenant sur le rapport de M. Tarrant. Sprava Tarrant ostatné oddiely rozpočtu 2017 pre transfery. Tam nie je potrebné hlasovať. Dobre, ak nikto nie je proti, tak je budeme považovať za schválené. Politika v oblasti nehnuteľnosti. Správa pani Holmajer, dnes ona tu nie je medzi nami. No ja som tuto hore, hovorí pani Holmajerová a ty ma hľadáš dole, ja som hore. No dobre, tak máš slovo. Milý pán predseda, bude to rýchle. Takže poprvé Libanon, tieňoví spravodajci a ja sme sa stretli, pokryť o Libanon aj Nepal a diskutovali sme o tých oboch budovách komisie. V prípade Libanonu nevyvstávali žiadne otázniky, to bolo všetkým jasné, že je to potrebné a dôležité. Všetky jednotlivé údaje eh, si môžete stiahnuť z e komity je tam jednoducho o to, že naši eh, zamestnanci eh, budú mať rozumné priestory k dispozícii, ktoré zodpovedajú úlohám, ktoré majú plniť v Libanone ich je teraz e, čoraz viac e, z dôvodov e, situácie s učičencami a my poskytujeme príslušnú pomoc. A potom, pokiaľ ide o Nepal, tam kolegovia mali viac otázok z ESVČ. Sme potom ešte následne viedli kvôli tomu ďalšie diskusie. ESVČ nám popísalo, že viac než 400 miliónov eur eh, buď alkovaných do Nepálu, aby sa tam eh, zabezpečila potrebná infraštruktúra. V Katmandu je vôbec ťažké eh, nadobudnúť, získať nejakú budovu, nejaké priestory po poslednom zemetrasení na úrovni 9,8 je to jednoducho teraz zložité. Momentálne e, sú e, v budove, ktorá by neobstala v žiadnom ďalšom nie je e, pripravená akurát tak na zbúranie. My sme teda poukazovali, že je to dosť drahé, ale boli sme uistení, že náklady sú adekvátne, pretože druhý ponúkateľ Eh, bol len o 1% eh, eh, vlastne nižšie. Takže situácia je tým jasná, preto vás prosím, aby ste hlasovali pozitívne v prípade oboch budov. Pokiaľ ide o čísla, nebudem ich tu teraz menovať. Kto má záujem, dostane odo mňa dokument s presnými číslami, aby si ich overil. Tieňoví spravodajci a aj ja sme boli spoločne toho názoru, že treba E, prijať obe budovy a potom protest. E, ide o dve e, budovy komisie. Snažím sa ich nastoliť na program. Ide o to, aby sme platili nižší nájom pre tieto budovy Ide, e, e, e, ja sa snažím preto, aby sme to dostali rýchlo na program zasadnutia. Nedarí sa mi to, ale ide o to, že nám môže vypršať, vypršať lehota. Už sa nám potom nepodarí ušetriť potrebné prostriedky. Ďakujem, Monika. Pán Depre požiadalo slovo. Veľmi stručne. Na predchádzajúcej schôdzi som nadniesol problém nákladov investícií v Nepali, tak ďakujem pani Holmajer, ktorá zorganizovala schôdzu s kompetentnými službami ESVČ a myslím, že technicky na základe tejto schôdze e, vychádzam z tých údajov, že tá cena, ktorá sa uvádza, je odôvodnená z technických dôvodov aj z dôvodov aké nehnuteľnosti potrebujeme v tom kontexte. Rovnako pokiaľ ide o geopolitickú stratégiu a odôvodnenie tejto investície, dostali sme poznámku či dokument a vysvetlenie. Nie, že by bol príliš presvedčivý, ale dobre, e, ja beriem do úvahy tieto pripomienky a vysvetlenie. Pán predseda bez mikrofonu. Ja mam tylko takie ogólne pytanie do zastanowienia się. Po co tak właściwie nam jest przedstawicielstwo w Nepalu? I wydawa... Na čo e, potrebujeme, pýtam sa, e, zastúpenie v Nepále? Nie som si istý, či to naozaj potrebujeme. Ja osobne si myslím, že by bolo pre nás oveľa lepšie, keby sme nemali e, žiadne, rozpočet by sa o túto sumu odľahčil. Ce débat táto rozprava už prebehla. Tí, ktorí chceli informácie, ich už dostali. A teraz hlasujem o Nepali. Kto je za? Zdvihnite ruku, prosím. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Libanon? Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Takže hlasovanie sme skončili. A dávam slovo Jensovi Gejerovi, opravnému rozpočtu číslo 5. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj za to, že ste mi vyšli v ústretí. A je možné mojimi eh, bodmi sa zaoberať skôr. Žiaľ, e, paralelne e, mám ešte e, iné podujete kde budem musieť ísť. Takže opravný rozpočet číslo 5 je finančne technický doplnok práce k rozhodnutiu, že potrebujeme Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj čo sa často nazýva aj Fond pre Afriku v novinách. Ide o to, že dáme k dispozícii garančnú sumu, ktorá umožní prostriedky posielať eh, africkým štátom s cieľom zlepšiť tam eh, hospodárske eh, podmienky tak, aby ľudia neboli motivovaní z týchto krajín utekať. Táto suma je dosť prehľadná, 1,5 miliárd predstavuje. Som rád, že tentokrát členské štáty Eh, náklady pre túto eh, garančnú eh, sumu nedajú z rovno z rozpočtu, ale čas príde z rozvojového fondu a zvyšok zostane v rozpočte EÚ. 75 miliónov budeme uvoľňovať od budúceho rozpočtu v častiach po 25 miliónoch. A to znamená, že v tom opravnom rozpočte musíme teraz pohnúť 75 miliónov. Bude to plne financované z nástroja flexibility, takže nebudú potrebné nejaké silné, mm, masívne preskupenia e, v rozpočte na to. E, toľko by som len chcel povedať k opravnému rozpočtu číslo 5. A ak by som mohol predstaviť aj bod 7 nášho programu, hneď e, ten s tým úzko súvisí, mobilizácia nástroja flexibility. Tam ide práve o to, aby sme dali k dispozícii práve túto sumu. Zároveň e, v opravnom rozpočte 5 sa deje ešte niečo ďalšie a totiž v rámci veľkej politickej dohody, ktorú, e, ktorú sme e, urobili k rozpočtu 2017 Sme aj e, slúbili, že sa bude revidovať strednodobé financovanie. Mobilizovali sme tých miliónov pre iniciatívu pre mládež. Dodatočne zvyšujeme aj rezervu núdzovej pomoci z 280 na 300 miliónov. A to e, teda e, k cenám z 2011. Takže dnes ide vlastne o mobilizáciu o 22,8 milióna eur a pokiaľ ide o platby pre azylový a integračný e, fond, e, tam dôjde k e, kráteniu. Na minulom výbore sme sa tým z obsahovej stránky zaoberali. Implementácia prostriedkov projektov, ktoré majú byť z tohto fondu financované. To prebieha pomalšie v členských štátoch, nech sa očakávalo. Niektoré členské štáty iba na jar tohto roka E, ohlásili e, komisii orgány, ktoré e, sa majú zaoberať týmito prostriedkami a preto prostriedky, ktoré budú máme k dispozícii, nebudú môcť odtiec v roku 2017 plne. Preto bolo možné urobiť tento transfer odtiaľ. Diskutovali sme o tom, že sa z toho môžeme aj použiť, poučiť A teda na tomto mieste by som chcel vyjadriť podporu argumentácii Zigfrida Murešana. Ak je to tak, že e, tie e, prostriedky, o ktoré naliehavo žiadali členské štáty, naozaj aj otečú z tohto fondu e, takýmto spôsobom, tak to možno nebude až také naliehavé, ako nám argumentovala ráda a potom bude možné s týmito prostriedkami odfinancovať iné problémy. Ďakujem. Ďakujem všeobecnému spravodajcovi. Má niekto nejaké pripomienky alebo otázky? Ešte nepoznáme stanovisko rady k opravnému rozpočtu číslo 5. Len upozorňujem, že 28. septembra o 12. je deadline na pozmeňovacie návrhy. Hlasovanie u nás 9. alebo 10. oktobra a v pléne budeme hlasovať 23. alebo 26. oktobra. Bod číslo 7 Jens Geyer, mobilizácia nástroja flexibility. Je to presunuté? Pán predseda, o tom som práve hovoril. Même, même Pardon, ospravne sa pán predseda, rovnaký harmonogram. Myslím, že pani Vajdere chcela teraz vystúpiť. Je tak? Má nejaké povinnosti? Ku ktorej správe? Nech sa páči. Si le rapporteur général est d'accord? Uh, uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, Európsky fond Solidarity má odpovedať na katastrofy a našu schopnosť zareagovať na ne v rámci Európy. 500 miliónov eur podľa teda cien z roku 2011 je momentálne E, tam na k dispozícii. Cieľom môjho návrhu správy je zabezpečiť e, situáciu na rok 2018, e, platenie nám, keď budeme platiť predávky, to nám umožní rýchlo môcť zareagovať v prípade katastrof 2018. Celková suma týchto E, príplavkov bude 15 miliónov e, eur. E, výška týchto predávkov by nemala byť viac než 10 finančných prostriedkov. Fond Solidarity nie je len ďalším finančným nástrojom. Ide o platformu Solidarity, a nástrojom silného politického posolstva poskytuje e, podporu e, občanom, ktorí sú e, v Európe negatívne zasiahnutí. Včera sme odsúhlasili na väčšiu mobilizáciu tohto fondu 1,2 miliard finančnej pomoci pre Taliansko. Z toho vyplýva, že rok 2018 začneme bez E, toho plusu e, z minulých rokov. Takže v budúcnosti budeme môcť dúfať už iba na to, že príroda bude k nám milosrdná. A pokiaľ ide o predávky, e, na rok 2018, tieto budú z tohto dôvodu veľmi potrebné. Ďakujem. Merci. Merci, madame Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Chce sa niekto prosím vyjadriť? Nevidím nikoho. Dobre. Máme tu kalendár všeobecného rozpočtu, pokiaľ ide o fázy predkladania pozmeňovacích návrhov a hlasovania vo výbore aj v plene. Dobre, takže pán všeobecný spravodajca, chcete sa prosím vyjadriť k príprave rozpočtu 2018? Ako vy vnímate to, čo sa stane s tými pozmeňovacími návrhmi, ktorých naozaj nie je málo, ktoré boli k tomuto návrhu rozpočtu predložené. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže teraz sme vo fáze, kedy minulý týždeň všetky pozmeňovacie návrhy zo strany parlamentu, pokiaľ ide o rozpočet únie na budúci rok, boli predložené. Pred dvomi týždňami to boli výbory, minulý týždeň to boli politické skupiny, čiže minulý piatok spolu so sekretariatom výboru pre rozpočet a chcem sa mu veľmi pekne poďakovať za odvedenú prácu, sme urobili takú simuláciu toho, čo sa dá zafinancovať s tými obmedzenými zdrojmi, ktoré k dispozícii máme. No a tento týždeň som stále v kontakte s inými spravodajcami, pán predseda. Snažíme sa pripraviť kompromisný balík, taký, o ktorom sa bude hlasovať po zelenom týždni vo výbore pre rozpočet v Bruseli. No a potom budeme o tom hlasovať následne v pléne, bude to na konci oktobra. Tento kompromis má za cieľ umožniť nám dopracovať sa k jasnému stanovisku do chystajúcich sa rokovaní s radou. Naše požiadavky musia byť realistické, zmysluplné a mali by byť v súlade s tou potrebou dodatočného financovania v konkrétnych riadkoch. Takže chcem získať širokú väčšinu a práve preto aj som v neustálom kontakte s tými spravodajcami už aj tento týždeň, lebo naozaj do rokovaní budeme potrebovať širokú podporu, širokú väčšinu. Ako viete, rada spravila určité škrty, niektoré dosť nezodpovedné. Sú to oblasti, kde oni škrtajú, ktoré sa týkajú e, budúcnosti EÚ, infraštruktúra, inovácie, výskum. Takže v tom zmierovacom konaní e, naozaj e, sa budeme pevne snažiť zakročiť proti takýmto škrtom. Čiže, ako som povedal, pracujeme na kompromisoch, ale ako to teda zrejme bude vyzať poprvé okruh 1A, tam tá marža 56 miliónov eur, veľmi málo. Chceme využiť tento manevrovací priestor, aby sme posilnili práve tie riadky, ktoré vieme, že tam je tá potreba vysoká, takže malé a stredné podniky, výskum, inovácia, kozme, Erasmus, Marie Curie, Európska rada pre výskum, progres, eh, zmeny pre klimati- programy pre klimatické zmeny a tak ďalej. Pokiaľ ide o klímu, ako vidíte, snažím sa eh, v príslušných riadkoch v každom okruhu eh, tie sumy posilniť. Tiež sa snažíme e, vrátiť e, tie škrty, zvratiť tie škrty, ktoré boli v rámci FC. Potom Youth Employment Initiative, iniciatíva pre zamestnanosť mladých, tam sa snažíme zadefinovať tú potrebnú sumu, pretože rôzne skupiny prišli s rôznymi návrhmi. Okruh 2, ako viete, v polnohospodárstve ten manevrovací priestor pre výročný rozpočet je ešte menší. Tam teda je tých peňazí menej. My by sme mali reagovať hlavne na krízy, na nejaké neočakávané veci a teda stať bok po boku našim farmárom. No a 330 miliónov eur, to je marža, ktorú chceme nechať nedotknutú, aby sme mohli využiť v prípade krízy. Asi 100 miliónov eur však využijeme na projekty, ktoré odborníci z výboru Agri považujú za potrebné a bol by som rád, keby sme podporili hlavne mladých farmárov vo väčšej miere. O toto sa budeme snažiť, lebo je to forma pracovných miest, je to forma, ako znižovať vo vidieckých oblastiach nezamestnanosť mladých a tak ďalej. Okruh 3, tam ten manevrovací priestor je veľmi obmedzený, naozaj marža je nula, ale je potrebné držať sa priority, ktorú opakujeme od začiatku roka, to je bezpečnosť našich občanov. No a tu posilníme agentúry únie, ktoré majú právomoci v oblasti spravodlivosti vnútra EASO, Euró- Europol, Eurojust, CEPOL. A pokiaľ ide o okruh 4, pán predseda, tam máme maržu 230 miliónov. Snažíme sa zo všetkých síl aj tu, ale je potrebné si uvedomiť, že ak padne rozhodnutie pokračovať e, v facilite pre utečencov v Turecku, tak sa bude musieť okruh nejako ešte preriešiť. E, snažíme sa teraz ale pôsobiť v rámci existujúceho rámca okruhu číslo 4, čiže využitie marže na posilnenie e, nášho susedstva, toho priameho a hlavne toho južného, lebo odtiaľ prichádzajú tie najväčšie výzvy, čiže juh. Nezabúdame samozrejme ani na východné susedstvo, lebo aj tam vidíme, ako sa Rusko aktivizuje, a sú tu krajiny, ktoré mm, blokujú kooperáciu s nami, Gruzinsko, Moldavsko, Ukrajina. Budeme musieť naozaj ich podporiť. No a tiež e, teda budeme počúvať e, to, čo hovoria kolegovia z AFETu, pozrieme sa na ich návrhy, to sú škrty niektorých riadkov z IPA pre Turecko, vzhľadom na situáciu v Turecku, teda porušovanie ľudských práv. Práve preto kolegovia z AFETu navrhujú, aby sme tam urobili určité škrty, to sú riadky na podporu politických reforiem. Niektoré sumy by teda mali ísť do rezervy podmienenosť e, musí byť presnejšia a teda konkrétne by tie peniaze mali byť podmenené pokrokom v oblasti ľudských práv. Takže zratané, počerknuté, toto sú tie smerovania, ktorými sa uberáme v kontaktoch s tými spravodajcami. Potom pilotné projekty a prípravné aktivity. Tam pripravíme balík vychádzajúc z pilotných projektov, ktoré dostali od komisie dobré vyhodnotenie, to je vyhodnotenie A alebo B. Takže sa teším, že v konečnom dôsledku snáď budeme mať do smerovania pozíciu parlamentu, ktorá bude rozumná, bude odražať priority parlamentu, ktoré od začiatku roka prezentujeme a že veľká väčšina toto aj podporí. Takže poprosím kolegov, apelujem na vás, všetky politické skupiny, tí, čo chcete podporiť rozpočet, hlasovať za, prosím, Vedzte, že moje dvere sú otvorené, rád posúdim vaše pozmeňovacie návrhy, vaše pozície a tak ďalej. Ďakujem pekne a teším sa na spoluprácu s vami aj v zelenom týždni tentokrát. Ďakujem. Ďakujem Zikvitrovi Murešanovi, ktorý urobil naozaj obdivuhodnú prácu a podarilo sa mu zharmonizovať e, všetky očakávania, hlavne tých, ktorí chcú schváliť rozpočet EP e pardon, Európskej únie na rok 2018, ale treba si e, vypočuť aj spravodajca pre ostatné oddiely. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som chcel kolegom povedať, že v, parlamente, pardon, v apríli tohto roka parlament schválil svoj vlastný rozpočet. A chcem vám pripomenúť, že sme to schválili s nárastom 2,3 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. So zohľadnením inflácie ja som mal pocit, že to bola pozícia rozumná a aj zodpovedná. Takže čo by som chcel odporučiť nášmu výboru a parlamentu ako celku je, aby tieto 2,3 boli vnímané ako referenčná hodnota pre ostatné inštitúcie. Teším sa, že môžem povedať, že väčšina iných inštitúcií toto aj akceptuje a že práve preto ich návrhy sú veľmi podobné. Máme tri výnimky, ktoré sú podľa mňa potrebné spomenúť. Poprvé, e, Európsky úradník pre dozor nad ochranou osobných údajov. Kolegovia vedia, že to organizácia je nového dáta a že bolo potrebné vytvoriť novú radu a práve preto tento rok bude potrebné financovať túto, informa- túto uh, činnosť navýšenie 27,9 e, Znie to ako veľa, ale keďže začíname od nízkej pôvodnej sumy, tak toto číslo akceptujem. Je to podľa mňa rozumné a priateľné. Teraz e, Európsky dvor auditorov, oni majú oveľa väčšiu náplň práce, takže aj tam akceptujem legitimnosť a opodstatnenosť ich požiadaviek. No a Európsky dvor súdny dvor. Ten tiež požiadal o zvýšenie financovania vzhľadom na vyšší úroveň aktivity čiastočne, ale aj preto, lebo museli riešiť e, bezpečnostné otázky naozaj dosť podstatného charakteru a navrhujú teda navýšené o 2,96 v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Vzhľadom na tieto dodatočné náklady hodnotím to tak, že rada v návrhoch, s ktorými prišla, tam došlo k škrtom e, v prílišnej miere a preto navrhujem, aby sme sa vrátili k niektorým z pôvodných súm, alebo teda znegovali niektoré z týchto škrtov. Ak však celková veľkosť rozpočtu má ostať pod kontrolou, teda 2,3 s maličkými odchýlkami, tak musíme nájsť nejaké iné úspory. No a tie dodatočné náklady navrhujem pokryť poprvé zvýšením efektívnosti a som veľmi rád, že môžem povedať, že sme boli v kontakte s dvorom auditorov v tom zmysle, že predložili list, kde navrhujú 750 tisíc eur usporiť. Explicitne hovoria, že sú schopní s takýmto škrtom pracovať. A ďalšia časť našich úspor, tá pôjde cestou redistribúcie financií. A ja som naozaj veľmi pozorne preštudoval všetky okruhy, ktoré sa týkajú e, Európskeho sociálneho výboru, 133 miliónov eur, to je ten ich rozpočet, na no tiež výboru e, regionov, 93 miliónov eur je ich rozpočet. No a pokiaľ tieto, tieto organizácie na 2018 návrhujem zmrazenie hospodársky sociálny výbor a výbor regionov. Pokiaľ ide o SOVČ, viem, že aj im narastajú náklady, uvedomujem si to, čiastočne vzhľadom na personál, ale čiastočne aj vzhľadom na program strategickej komunikácie, ktorý sa spustil vlastne na žiadosť výborov tohto výboru. Väčšinu tohto SVČ je schopná pokryť z, vlastného rozpočtu, ale myslím, že je to asi o milión eur potrebné navýšiť v súvislosti teda so spomínanými aspektami a podporujem to. Po schôdzke s tými spravodajcami tento týždeň ja som zohľadnil, čo povedali, vypočul som si ich, eh, pokiaľ je do súdny dvor. Ja akceptujem, že je potreba ďalších financií vzhľadom na preklady a na tlmočenie, teda potreby v tejto oblasti jazykových služieb. A preto súhlasím a s tými spravodajcami, že 1,9 milióna eur pokiaľ ide o dvor auditorov, že je to potrebné tam zapracovať. Eh, pokiaľ ide o SOVČ, tam tiež mám pochopenie, pretože Európsky ombudsman Ombudsmanka poukázala na potrebu nového personálu a školení, takže ďalších 100 tisíc eur pôjde na tieto účely. Takže toto sú také ústupky z mojej strany tevým spravodajcom, ale sklamalo ma, sklamalo ma, že sa nám nepodarilo dopracovať k spoločnému menovateľovi menovateľu v dvoch oblastiach. Poprvé, ako som spomínal, dvor auditorov poslal list, navrhol 750 tisíc eur ušetriť s tým, že teda mm, sú schopní s tým fungovať a preto fakt nechápem, fakt nechápem, prečo dve veľké skupiny trvajú na zachovaní pôvodnej miery financovania dvora auditorov, keď sám dvor auditorov hovorí, že toto by šlo urobiť. To isté platí pre dvor pardon, výbor regiónov a hospodársky a sociálny výbor. Aj tam ma kolegovia nepresvedčili, že je potrebné financovanie navyšovať. Na záver, pán predseda, chcem kolegov pripomenúť, že ak chceme 2,3 relatívne presne dodržať, lebo to je referenčná hodnota, ktorú máme, tak eh, keď eh, niekde chceme navyšovať, tak to samozrejme implikuje eh, zložitosť znutia inde. Takže poprosím kolegov, aby sa držali tých línií, ktoré som práve odprezentoval a tých okruhov, ktoré som práve odprezentoval. No, ďakujem, pán Švort. Táto prezentácia jasne poukazuje na obrovské úsilie a vôľu o rovnosť a spravodlivosť. A teraz dám slovo pánovi Viotimu, ktorý je tieňovým spravodajcom. Ďakujem, pán predseda. A ja gratulujem hlavnému spravodajcovi pre rozpočet k úsiliu a za výsledky, ktoré sme dosiahli spolu je to aj odpoveď na, to, na tú poslednú výzvu. A potrebujeme čo najjednotnejšie stanovisko parlamentu, aby sme predložili spoločné stanovisko k rozpočtu Ako ste povedali, e, keďže máme vždy otvorené dvere, tak sa nám darí diskutovať aj neformálne. Ešte sú niektoré prúky, na ktorých treba popracovať vo výbore, kým odhlasujeme naše stanovisko, ale tieto rozdiely síce nie sú početné, ale majú určitý politický význam, takže myslím, že všetci sa môžeme zhodnúť na tom, že máme isté aj rôzne politické stanoviská, ale tieto potvrdzujú, že chceme Európu vôle a nie Európu škrtov. Vieme, aké sú problémy pred nami a čo treba e, na ich vyriešenie urobiť. Pokiaľ ide o diely 1 a 1b, urobila sa obrovská práca a tie škrty sa stiahli hlavne v horizonte 2020, EFSI a tak ďalej. My to veľmi oceňujeme a je to absolútne v zmysle toho, čo sme dohodli, ako aj e, v líniách EP. Existujú ešte stále významné rozdiely pokiaľ ide o prístup, ako by sme mali pristupovať k iniciatíve k záruke mladých, ja si myslím, a tu aj vyzývam, tu by sme mali byť oveľa viacej ambiciozní. Na niektorej z predchádzajúcich schôdzi sa povedalo kolega Fernández, spomenul potrebu odpovedať na potreby mladých a tak ďalej. Ak my by sme si mali predstaviť systém, kde by sme investovali miliardy eur na mobilitu mladých, aj mobilitu všeobecne, tak ja si myslím, že by sme mali maximálne, maximálne úsilie urobiť, aby sme pracovali aj na otázke zamestnanosti mladých. A tu treba ešte skutočne vyvinúť maximálne úsilie, pretože nezamestnanosť mladých problém mladých a ich nezamestnanosť sa netýka len niektorých krajín, ale je to problém celej Európy. K ďalším e, riadkom či líniám veľmi rýchlo. Treba ešte hĺbšie popracovať na oblasti kultúry, tam je ešte manévrovací priestor, sú tam marže. Hlavne v súvislosti s budúcim rokom a žiadam, tak ako sme už diskutovali v oddieli 4 tam sú problémy, ktoré treba vyriešiť. Potrebujeme spoločnú víziu, ku ktorej sa potrebujeme dopracovať. A posledné pilotné projekty. Stanoviská sú známe, viackrát sme si ich vymenili na predchádzajúcich stretnutiach. Navrhujem, aby sme postupovali podľa met- metódy nielen hlasovania pilotných projektov, aby sme vychádzali z kritérií eh, politických priorít Európskeho parlamentu. A pri tvorbe balíčkov, prípravných eh, akcií, pilotných projektov a tak ďalej by som navrhol aby sme nešli len podľa schvaľovania, ale aj podľa priorít, ktoré si tento parlament stanovil. Je našou povinnosťou aj z oči voči nám, aj týmto inštitúciám a zároveň to aj odpovedá potrebám občanov, ktorí očakávajú od budúceho rozpočtu významné odpovede. Ďakujem vopred Spravodajca povedal, že jeho dvere sú vždy otvorené a ja samozrejme e, cez ne vstúpim aj budúci týždeň. Ja sa ospravedlňujem, hovorí rečník, že som anticipoval niečo. Mais puisque vous êtes encore là, monsieur. Keďže ste tu ešte, pán Vioty, Zamestnanosť mladých, samozrejme, to je kľúčová e, záležitosť, je škandalozná miera nezamestnanosti mladých, hlavne v niektorých krajinách, kde takmer štvrtina mladých sú nezamestnaní. Potrebujeme mobilitu, ale potrebujeme aj odborné vzdelávanie, pretože to podmienuje ich prístup k práci. Pán Kolmel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann es sehr kurz... Ďakujem pekne, pán predseda. Môžem byť stručný a triť čas. Ďakujem Richardovi Ashworthovi za jeho prácu. Bola to e, mamutia úloha. Plne sa zhodujem e, s ním v tom, čo navrhuje a v tejto línii ho podporujem. Très bien. Veľmi dobré. To je veľmi jasné a stručné. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o správu pána Murešana, zopakujem to, čo som povedala na zasadnutí koordinátorov. E, nebudem zachádzať do e, pozmeňovacích návrhov zelených. Myslím, že sú e, veľmi dobre ušetrené v kompromisných návrhoch, takže gratulujem a prajem vám dobrý vietor na zmierovacom konaní. Pokiaľ ide o tie ostatné sekcie, pridávam sa k slovám pána Kölmela. Je to veľmi dobrá práca, pána Šuev. Merci. Merci. Ďakujem. Pán Fernández za EPP. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po portugalsky. Chcel by som pogratulovať správodajcovi za jeho prácu, za ambicioznosť jeho návrhov, ale rovnako za realistický prístup. Tiež by som chcel uznať prácu politických skupín tieňových spravodajcov Parlament ako obvykle sa preukázal zjednotený v rozpočtových otázkach. Máme spoločné priority, hoci niekedy rôzne prístupy či názory. Chce, všetci podporujeme ekonomický rast, zamestnanosť a rovnako potrebu vytvárať nové pracovné miesta, hlavne pre mladých ľudí a e, možnosti pre MSP podpora výskumu a vývoja, to všetko je dôležité a preto je nepriateľné, naozaj nepriateľné a nepochopiteľné, že rada navrhuje viacej ako 490 miliónov škrtov na horizonte 2020 a je naozaj polutovania hodná, je aj protirečivé so stanoviskami a návrhmi rády a rovnako je nepriateľné, že kohezná politika, ktorá je rozhodujúca pre rozvoj EÚ a pre samotný ekonomický rast a pre e, sociálnu a územnú a ekonomickú e, súdržnosť, že tam je 240 miliónov škrtov v platbách. Rodo sa, si, sa škrta samu seba, veď to je nepochopiteľné musíme urobiť všetko preto, aby sme podporovali zamestnanosť, ale veľa závisí od členských štátov, to je jasné, ale aj od nás a preto treba dosiahnuť pokrok. Pokiaľ ide o odborné vzdelávanie, to je rozhodujúce, ale tiež je e, potrebné podporiť mobilitu a vytvoriť tento pocit príslušnosti k EÚ a som presvedčený, že tento postoj bude mať silnú podporu všetkých politických skupín, ktoré podporia projekt mieru ekonomického rastu kvality života pre všetkých našich občanov. Pripomínam, že rozpočet EÚ je veľmi dôležitý pre ekonomický rozvoj a doteraz nám vždy pomohol prekonať e, všetky existujúce krízy vo všetkých e, členských štátoch, ako napríklad v Portugalsku. EÚ predsa a európske fondy predstavujú 70 verejných investícií. Spravodajca povedal, že 94 E, rozpočtu EÚ ide na významné investície 6 predstavuje len administratíva, len tých 6 skutočne ide na administratívne a prevádzkové náklady. Preto potrebujeme investície nielen tie 4, ale tých, aj tých 6 je dôležitých, ale potrebujeme absolútne nevyhnutné minimum na fungovanie. Ak ho nebudeme mať k dispozícii, zabránilo by to, aby sa dosiahli tie ciele, ktoré chceme týmto rozpočtom dosiahnuť. Chcel by som poďakovať aj Richardovi Ešvortovi za jeho silie. Globálny rozpočet samozrejme musí byť veľmi efektívny, prísny, aby e, všetky inštitúcie mohli fungovať efektívne a aby boli na výške, aby mohli čeliť výzvam, ktoré pred nami stoja. Ja dúfam, že rada bude e, rovnako konštruktívna, pretože v rade sú zvyknutí robiť škrty, ale potom ich nevedia odôvodniť ani vysvetliť, aké sú príčiny týchto škrtov a veľmi často sú také náhodne rozdelené. Mm, nepochybujem, že spravodajca urobil vynikajúcu prácu a že EP bude jednotne postupovať, aby dosiahol tento cieľ. Pán predseda, zdieľame víziu vašej politickej skupiny a tieňovi za ostatné oddely. Pán Došantoš, nech sa páči. Chce sa vyjadriť k iným oddelom? Sim, presidente, não tenho muito a acrescentar. Em lugar, desejava... Ďakujem, pán predseda. Chcel by som pochváliť právu pána spravodajca, Bola to vynikajúca spolupráca, viedli sme naozaj dobrý dialog a už som mal možnosť povedať, že tu boli možno malé rozdiely názorov e, spočívajúce na eh, našich politických skupinách, napríklad eh, pokiaľ ide o dvor auditorov, ale toto sa v blízkej budúcnosti, myslím, vyrieši. Eh, pretože tam budeme mať stanovisko dvor auditorov. Potom aj pokiaľ ide o výbor regionov, sú tu odlišné názory. Moja politická skupina SND má veľmi jasné stanovisko Rozpočet e, je e, politická záležitosť. A to povedal e, aj Fernández a potvrdil to aj pán Tajani. Nemali by sme na túto realitu zabúdať. Musíme samozrejme postupovať rozumne, racionálne, pokiaľ ide o prerozdelenie finančných prostriedkov, ale nikdy to nemôže ovplyvniť transparentné dobré fungovanie inštitúcií, pre ktoré e, sa tieto investície robia. Boli spomenuté už iné inštitúcie, ale jedna vec je zrejmá. E, vždy je dôležité aby sme konali vynikajúco, aby sa efektívne využívali prostriedky a na to potrebujeme aj to správne politické hodnotenie. A tu si myslím, že sa nachádzame na dobrej ceste. Vedie sa dialog, diskusie, nie sú tu, myslím, nejaké e, väčšie problémy e, z našej strany. Na záver Chcem ešte raz poďakovať eh, spravodajcovi za veľmi dobrú spoluprácu v duchu dialógu a snahy mm, nájsť eh, spoločného menovateľa. Je to správna cesta na to, aby sme mohli vec dobre uzavrieť. Ďakujem, pán Dos Santos. Vypočuli sme si všetkých tieňových. Náš všeobecný spravodajca by mohol niekoľkými slovami uzavrieť rozpravu ešte predtým, než dám slovo pánovi pre ostatné oddeli. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za váš komentár. Bolo to naozaj nápomocné pre prácu počas budúcich týždňov. Budúci týždeň sa skontaktujem s teňovými spravodajcami aby sme vypracovali dobrý kompromis, ktorý odráža názory všetkých kolegov a kompromis, ktorý by nám podaril, e, pomohol vytvoriť kompromis pre rozhovory s komisiou a vy, e, e, radou. Chceme E, teda odvtedy tento kompromis, e, my tento kompromis všetci spoločne obhajujeme, budeme obhajovať aj ďalej. Ďakujem všeobecnému spravodajcovi, pane Schwartz. Uh, Budem stručný, pán predseda. Chcem poďakovať komentá- za komentáre pozitívnej povahy kolegom. E, podarilo sa nám docieliť dobrý pokrok. Ostáva nám ešte niečo na ceste pred nami ale eh, som presvedčený, že nakoniec eh, sa dopracujeme k výsledku, ktorý nás všetkých eh, uspokojí a s ktorým pôjdeme do zmierovania. Ďakujem kolegom Murešanovi a Švorcovi za všetku tú podporu a výzvie. Ja som presvedčený, že využijú zelený či týždeň. A ja želám všetkým príjemný tyrkisový týždeň a teraz sa budeme venovať viacročnému finančnému rámcu, ako by mohol vyzerať po roku 2020. A na to potrebujeme našich spravodajcov Jana Olbrichta a Izabel Toma. Madame Thomas. Alors, je précise que je vais le... Pani Toma, musím povedať, že 11.20 skončíme schôdzu, tak aby ste mali možnosť relatívne pokojne prejsť do pléna. Oui, merci, monsieur... Áno, ďakujem, pán predseda. Áno, čiže chcete, aby som hovorila rýchlo, tak som si to ja pretlmočila. Dobre, takže ako viete, rozhodli sme sa, že po reflection paper komisára Ottingera a komisárky Kretu, to je dokument z maja, rozhodli sme sa, že predložíme parlamentu uznesenie v reakcii na tento dokument. To uznesenie by malo byť predmetom hlasovania v oktobri, ale nepôjde samozrejme o nejaký hĺbkový text, lebo na to máme správu z vlastnej iniciatívy, ktorá by mala prísť v decembri a potom predmetom hlasovania v marci. No a pre túto správu sme vyzvali všetky výbory parlamentu, aby e, nám poslali svoje vstupy k rôznym politikám. Takže je to stručné, krátke uznesenie o ktoré tu teraz ide. Je to teda prvé východisko, pokiaľ ide o tie veľké výzvy a tie hlavné smerovania, ktorými by sa mal uberať ten budúci kazočný finančný rámec k obsahu. Budem rýchla, veľmi rýchlo vymenujem e, obsah, e, takže e, definujeme nedostatky súčasného finančného rámca a systému financovania, potom vítame dokument komisie ako metódu sú tu určité korekcie a budú pozmeňovacie návrhy, pretože pred vystúpením Žana Kolda Junckera sme mali nejaký text, bola to napríklad veta o tom, že piatý scenár je dobrým východiskom a že je potrebné zajsť ešte ďalej, no ale teraz e, to už vyzerá inak. Už máme šiestý scenár, že áno, takže možno bude potrebné niečo preformulovať, toto konkrétne, ale nie je to v rozpore s tým, čo tam je napísané v každom prípade. Po tretie, analýza vedočného finančného rámca toho predchádzajúceho, analýza, ktorú sme všetci spolu realizovali pri revízii viacečného finančného rámca v súvislosti aj s Brexitom, čiže e, záver je, že 1% HDP, um, že toto budeme musieť uh, ako um, limit uh, zmeniť E, čiže vlastné zdroje sú nevyhnutné, je potrebné zaviesť nové vlastné zdroje, e, pretože ak sa to nestane, budú musieť viac prispieť členské štáty, no a obávame sa, že toto by nebolo veľmi realistické, takéto navýšenie. Takže definícia e, pridanej hodnoty Európskej únie s tým, že upozorňujeme, že táto pridaná hodnota sa dá vykladať viacerými spôsobmi, že tie interpretácie sa líšia keďže tá definícia zatiaľ nie je veľmi, zatiaľ neexistuje. Potom rozpočet EÚ musí byť e, naozaj pochopiteľný, čitateľný pre európskych občanov, priority, to udržateľný rozvoj, solidarita a otázky bezpečnosti a obrany, to sú tie piliere. Takže musíme v tej štruktúre toho finančného rámca naozaj viditeľne vidieť tieto, tieto priority. Ďalej, trváme na význame jednoty rozpočtu, rozpočtovej e, jednoty, to pos podčiarkujeme v našom uznesení a tiež hovoríme, že potrebujeme mať nástroje, ktoré sú momentálne mimo rozpočtu, že potrebujeme, aby sa do rozpočtu zapracovali. Dobre. Ďalej vyzývame alebo pripomíname, že musí byť e, rámec flexibilný, aby sa mohol prispôsobiť e, vývoju keď sme mali správu o revízii, tam už sme nejaké návrhy formulovali, napríklad rezervu na krízy, e, využitie uvoľnených prostriedkov a v uznesení tiež hovoríme, že platby, e, osobitné nástroje a tak ďalej musia byť nad rámec limitu. Ten reflection paper Ochtingera a Kretu hovorí o doplnkových nástrojoch, krízových. E, my hovoríme, že toto sú nástroje nad rámec, toto počiarkujeme a tiež uvádzame, že máme obavy, pokiaľ ide o jediný fond, aj keď e, sme schopní aj s takouto, s takouto, e, s takouto možnosťou e, jedno, jedného garančného fondu pre finančné nástroje pracovať. E, bolo by dobré, keby sa pretože finančný rámec prispôsobil e, funkčným obdobiam orgánov e, a tiež by mal mať e, dlhodobú perspektívu z hľadiska štruktúrálnych reforiem. Dúfame teda, že v máji najneskôr budeme mať návrh zo strany komisie, aby sme mali v pokoji priestor si návrh preštudovať a teda vstúpiť do rokovaní aj s radou s tým, že Európsky parlament nie je možné vylúčiť, Čiže naopak požadujeme, aby bol v každej fáze tohto procesu a týchto rokovaní parlament zahrnutý. Ďakujem. Ďakujeme pekne pani Toma. Pán Olbrich teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som doplnil k tomu, čo povedala Elizabeth Toma, že zámerom tohto uznesenia nie je definovať Eh, nejaký rámec záujmu parlamentu. V tomto uznesení ide o zaujatie politického stanoviska parlamentu. Čiže jasne hovoríme áno a nie. O toto tam ide. Čiže, kolegovia, uvedomte si, že hovorím poprvé, tieto peniaze nepostačujú. To je prvá vec a to tam povedať jasné my neakceptujeme, a Izabel to ma to aj prepovedala. Čiže nie scenárom, nie limitu menej ako 1%. Musí to byť viac ako 1%. Preto hovoríme break the ceiling. Preraziť ten strop. Ďalej chcem upozorniť na to, že sa tam uvádza, že buď to nové vlastné zdroje, takýto systém bude zavedený, alebo členské štáty budú musieť dať peniaze Iné riešenie neexistuje, čiže buď jedno alebo druhé. Lebo bez vlastného riešenia, eh, bez vlastných zdrojov alebo eh, návyšenia členských štátov to nepôjde. Čiže naozaj zmena rozpočtu a jeho štruktúry bude potrebná. A tiež je tu prvok veľmi diplomatickej obavy v súvislosti s návrhom všetky finančné nástroje dať dokopy lebo to tam máme v tom dokumente reflexnom komisie a nie je to veľmi dobre zrefonované, takže chceme to diplomaticky vyjadriť. A trvanie. To je ďalšia vec, ktorá si vyžaduje diskusiu u nás a sú potrebné aj podmienujúce návrhy, pretože momentálne si kladiem otázku, čo povieme. Áno, 5, 5 plus 5 alebo 7, Čiže toto je diskusia, ktorú ešte len otvárame vo rozpočtovom výbore. Nechceme to predkladať ako konkrétne, konkrétne čísla po 4 rokov, lebo tá diskusia ešte musí prebiehať. Na, na osobnú notu, o tom sme ešte nehovorili, chcem povedať, že pred finalizmom tohto dokumentu musíme hovoriť o tom, čo naozaj znamená ten nový rozpočtový rok pre eurozónu. Čo to znamená? Lebo to je vec zo včera. A cestovný plán Roadmap uvádza, že návrh nového rozpočtového riadku pre eurozónu bude k dispozícii v decembri tohto roka. V december tohto roka, ktorý, ktorý príde návrh. Takže čo to znamená pre VFR? Čiže môžeme tam niečo doplniť, ale čo je to len taký nápad, alebo ide o nové peniaze, čerstvé, o čo pôjde v tomto riadku, novom rozpočtovom riadku pre eurozónu. A ešte, aby som to zhrnul, chceli sme predložiť uznesenie, ktoré nebude len nejakým všeobecným dokumentom e, v zmysle buďme všetci zdraví a bohatí. E, je to dokument, kde sa jasne povie áno a nie. Toto je dokument, ktorý zamýšľame. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Albricht. Ďakujem obom spravodajcom, ktorí sa zaoberajú rozpočtovými otázkami je tu naozaj veľa neistoty okolo toho, lebo vidíme limity VFR v období e, súčasnom a minulom, keď nastane kríza, odkiaľ zobrať peniaze. Takže predtým, než pripravíme VFR na 5 či 7 rokov, je potrebné klasi otázku ako bude vyzerať Európa do budúcna? Aké budú tie právomoci? Aké právomoci chceme mať? Budeme mať a vo funkcii týchto, týchto právomoci, aké finančné vybavenie by bolo náležité? Jens, Izabel, pardon, Jan a Izabel teda majú veľmi zložitú úlohu, ale dôverujeme im. A teraz, tie spravodajcovia, možno pán Komel ako prvý, ako to vnímate? Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa zo srdca v úvode poďakoval obom spoluspravodajcom. Naozaj to veľmi rozhodná práca už takto v úvode. Ja ich chcem ale upozorniť na jednu, jeden rozpor, vnútorný rozpor, ktorý tam ja vnímam. Lebo na jednej strane sa uznáva, že teraz musíme rozhodnúť o tom, ako má EÚ vyzerať do budúcna. To povedal včera aj Juncker Mm, dosť dlho hovoril o svojej vízii EÚ, ale vždy hovoríme aj to, že je potrebné zapojiť občanov. To stále opakujeme. Ale ak zároveň takéto správe povieme, ale veľa, veľa vecí nie je vôbec možné spochybňovať, tak to sa mi zdá mm, také dosť uh, pevné rozhodnutie, ktoré v tejto fáze podľa mňa je predčasné. Lebo Stále sa tu hovorí o tom, že chceme viac a viac a viac, ale občania um, to vnímajú práve naopak. Teda len povedať, že máme úlohy a potrebujeme na to peniaze, to mi príde málo. Dôležitá tá otázka, kto má tieto úlohy plniť. Naozaj to musí robiť EU? Nedalo by sa to robiť lepšie a efektívnejšie na úrovni členských štátov? No a ak teda dospajeme k záveru, že EÚ potrebuje peniaze na splňanie určitých úloh, tak musíme férovo za každým povedať, kto to má zaplatiť. Či je tu vôbec ochota toto pokryť. Lebo vieme, že mnohé krajiny nie sú ochotné platiť oveľa viac. Takže ešte než e, budeme navrhovať e, nejaké veci, e, viac, viac, viac, trochu to preháňam, ale takto to vnímam, Mm, tak si musíme položiť otázku, aké oblasti chcú naši občania, aby splňala Európska únia. No a kým si toto neobjasníme, tak e, prosím, neprimáme žiadne rozhodnutia, k ničomu sa nezavezujme, ale počkajme na diskusiu s občanmi po celej Európe a potom aj poukážme na tie rôzne alternatívy férovo, zodpovedajúco a za každým povedať, čo čo stojí. Toto by sme mali teda urobiť a bolo by fajn, keby sme tu nemali stále takéto rozdelenie na priateľov EÚ a nepriateľov EÚ, pretože niekto nejaké veci spochybňuje a je toho názoru, že sú tu aj iné lepšie riešenia, len preto predsa nemôže byť niekto zaškatulkovaný ako nepriateľ EÚ. Ja som nepriateľ neefektívnej EÚ, nezmyselných riešení. Tých som nepriateľom, pretože mám pocit zaviazanosti všetkým daňovým poplatníkom a všetkým občanom EÚ. Ďakujem pekne. Non, non, mais nous n'avons pas. My vôbec nemáme žiadne pochybnosti ani e, nemáme podozrenie. Pán Soli. Ďakujem, pán predseda. Of course, one of the most important debate. E, samozrejme, toto patrí k tým najdôležitejším diskusiám, ktoré teraz e, vedieme v týchto týždňoch a mesiacoch, pretože e, politici a politiky potrebujú peniaze potrebné na implementáciu. Ak nie sú k dispozícii, tak to poukazuje na chybajúcu vôľu pre politické ciele a to je prepojené e, s budúcim vianočným finančným rámcom. E, súvisí to s diskusiou o budúcej Európe, ktorú e, si želáme. Rozpočet musí odrážať aj našu predstavu o Európe. Ja osobne si želám silnejšiu e, Európsku úniu s viac e, kompetenciami, ktorá e, je schopná reagovať na každodenné potreby a nádeje Európanov. Pozičný dokument komisie je dobrým východiskom pre túto diskusiu. Je to dobrý dokument, ktorý obsahuje určité dobré myšlienky a chcel by som tiež poďakovať e, spolu s pravodajcom za e, prácu, ktorú doteraz odviedli na tomto návrhu uznesenia. Musíme vypracovať e, dva súbory otázok v súvislosti s budúcim viacročným finančným rámcom. Na jednej strane ide o kvantitatívne, na druhej strane o kvalitatívne argumenty. To znamená, že sa treba dohodnúť na celkovom objeme rámca. Moja skupina si myslí, že by sme nemali znížiť túto e, úroveň e, z úrovne e, zdrojov k dispozícii do roku 2020. A samozrejme, mali by sme sa venovať aj diskusii o štruktúre rozpočtu, mali by sme úplne zreformovať stranu príjmov, Našim cieľom by mal byť rozpočet bez rabatov a financovaný hlavne z vlastných zdrojov. Toľko k tej kvantitatívnej. A teraz pokiaľ ide o kvalitatívnu, treba eh, sa dohodnúť na prioritách pre rozpočet sú tu aj iné e, sociálne potreby najzraniteľnejších ľudí v Európskej únii. Treba sa venovať aj teritoriálnym nerovnostiam. A potrebujeme teda rozpočet, ktorý e, by podporoval e, silnú ekonomiku orientovanú do budúcnosti a e, zaoberal sa e, klimatickými zmenami, zelenší rozpočet bojujúci proti klimatickým zmenám. A potom, pokiaľ ide o kvalitatívnu stránku, tiež potrebujeme transparentnejší rozpočet, umožňujúci e, lepší dohľad. Sú tu ešte aj ďalšie dôležité otázky, ale ja si myslím, že toto E, sú tie najdôležitejšie e, témy, ktorým e, by sme sa mali venovať v tejto dôležitej diskusii. Ďakujem pekne. Ďakujem. Žiada si ešte niekto slovo? Nevidím, že by tomu tak bolo. To, čo je najdôležitejšie, je, aby sme mohli začať si začať uvažovať o tom, aká bude budúca, zajtrajšia Európa, a určité kompetencie zvrchovanosti členských štátov, niektoré nie sú schopné s nejakým spôsobom e, prebrať e, túto zvrchovanosť. Sme v digitálnej ére a je tu možnosť výberu napríklad daní veľkých nadnárodných spoločností a tak ale takýmto spôsobom. A keď hovoríme o priemysle, je dôležité, aby sme hovorili o boji proti terorizmu, aby sme hovorili o migračných problémoch a aby sme nejakým spôsobom odhalili e, príčiny e, terorizmu aj migrácie a, a aké množstva utečencov budú prichádzať e, do Európy a tak ďalej. A otázka, či budeme účinnejší v Európe, ktorá nás bude ochraňovať. Včera som si vypodul, vypočul pána Šunkera, on chce Európu, ktorá by nás ochraňovala, ktorá by naplnila svoj demokratický deficit, pretože je pravda, že v súčasnosti Európa má problémy sa prihovoriť k európskemu občanovi vlastné zdroje. Ja som presvedčený, že prinesú dodatočné zdroje rozpočtu a potom sa stratí aj tá posadnutosť e, správneho návratu, e, keď členské štáty nebudú prinútené e, dávať stále hlbšie ruky do svojich vrecák pri platbe. A preto je zaujímavé mať tieto vlastné zdroje, ale treba ich jasne zadefinovať, pretože ak by boli fiškálneho charakteru, tak tie by sa pridali ešte k dlaňam, daniam, pardon, ktoré sú platené na lokálnej a národnej úrovni, ale to predsa otázkou nie je a nejde nám o to, aby sme ešte viacej udúpali daňového poplatníka tým, že mu pridáme ešte ďalšiu daň. Už je 11.20 a ja som veľa hovoril a tu je ešte ďalšia otázka. ešte budeme pred voľbami 2019 hlasovať alebo nie, ale záver ponechám na spravodajcom. Neviem, kto bude hovoriť ako prvý. Pán Albricht, len jedna poznámka. Len chcem povedať, že plne súhlasím s pánom Kelmelom, pokiaľ ide o metodiku. Naozaj by to takto malo byť. Najprv diskusia o Európskej únii, potom o jej kompetenciách. A v tomto momente budeme mať odlišné názory v Európskom parlamente, lebo si myslíme, že potrebujeme viac kompetencií v Európskej únii. Vy skôr hovoríte, že menej. A to je ako druhý krok. A potom, koľko to bude stáť, ďalší krok. A posledným krokom, pomocou akých nástrojov to e, dosiahneme. Ale takto to nefunguje, to je ideálny svet. E, problémom je, že e, my vo výbere pre rozpočet e, musíme počkať na radu, kedy príjme svoje rozhodnutie, aká by Európska únia mala byť. A ďalším dôsledkom je rozpočet. Vyzerá to, že e, vlastne z rozpočtu vytvárame model toho, ako má Európska únia e, vytvárať a nie naopak. Takže nežijeme v ideálnom svete. Z obsahovej stránky sa e, odlišujeme, ale súhlasím s vami, malo by to vyzerať tak, ako ste to popísali. Ešte by som odpovedala. Rada dala svoju definíciu budúcnosti Európy, ale aj parlament, aj my máme právo sa vyjadriť ku kompetenciám alebo niekompetenciám EÚ. Ale ešte odpovede na otázky. Rozpočtová štruktúra a príjmy. Pripomínam, že paralelne e, s iniciatívnou správou o VFR je ďalšia správa, ktorá je úplne paralelná, rovnako sa bude hlasovať a to sú vlastné zdroje. A preto je potrebné aby sme sa venovali obom týmto správam a spolupracovali so spoluspravodajcami pánom Depre a Levandovským. Po druhé, v tomto štádiu ešte sme neprediskutovali obsah, pretože očakávame input od sektorových výborov. My ako rozpočet nie sme všemocní, obsahu a my nemôžeme sami rozhodovať. Je to celý parlament a vstupy všetkých e, výborov. Po tretie, áno, od včera na základe vystúpenia Žana Kloda Junckera my sme jeho vystúpenie nezačlenili, pretože náš návrh bol už včera pripravený, ale nič nám nebráni, aby sme to urobili a viacero otázok budeme musieť vyriešiť možno nie v uznesení, ale iniciatívnou správou Pán Olbricht hovoril o trvaní, ale aj otázka kondicionality. Včera ich eh, pán Juncker spomenul a je potrebné, aby sme sa im tiež venovali a to bude intenzívna diskusia, pretože verejné slobody, makrokondicionalita, migrujúci a tak ďalej, otázka kondicionality bola včera jasne nadnesená a my samozrejme túto diskusiu nechceme nechať bokom a ešte ostáva veľa ďalších tém, ktorým, treba, ktorým sa treba venovať. A nemôžeme sa im vyhnúť ani v, uznesení, ani v iniciatívnej správe. Ďakujem, hovorí pán predseda. Rozpočet bude vyjadrením politickej vôle a politickej vízie. My na túto víziu čakáme a dúfame, že rozpočet bude zodpovedať tým politickým ambíciám a že tá demokratická priepasť sa odstráni eh, či už rôznymi cestami, či už eh, občianským konventom. 26-27 september máme ďalšie schôdze. E, schôdze budú veľmi dôležité, pretože budeme hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2018 a preberieme ďalšie body, ktoré sme mali prebrať dnes, ale nemali sme e, na dnes e, na ne čas. Končím dnešné zasadnutie.